spoločnosti očakáva interpretáciu prílohy 16, e, pokiaľ ide usmernenia, pokiaľ ide o odsúhlasenie komisie. Text tohoto textu nájdete na internete plenárnej schôdze. Tento text bude prijatý, ak do otvorenia budúceho zasadnutia nebude predložená žiadna námietka e, zo strany 40 členov alebo politickej skupiny. Podľa článku 78